Cinque. Allora. Buongiorno, madame. Buongiorno. Allora, la seduta è aperta. Otváram dnešné plenárne zasadnutie a podľa programu sa budeme venovať otázke na úsne zodpovedanie.